So if, um, you could take your seats. Takže prosím, aby ste sa pousádzali. Je už 10 hodín, pustíme sa do práce. Thank you, everybody. So the welcome back to the IMCO committee. A bit of exercise this morning. Takže, takže mali sme dnes ráno jedno zasadnutie. Bolo tam, mali sme spoločné stretnutie s Juri a e, pustíme sa teraz do bodu 9. To sú online e, zmluvy a e, predaj na diálku. Spravodajcom je Pascal Arimo z EPP. Vielen Dank, liebe Vicky. Der digitale Ďakujem, Vicky. E, digitálny vnútorný trh sa stáva skutočne skutočnosťou. My e, nakupujeme e, online a vieme, že digitálny obsah je cezhranične konzumovaný. Vieme, že hudobná produkcia je každému k dispozícii v online režime. Takže Európska komisia chce zlepšiť tú situáciu a dokonca to aj inštitucionalizovať tým, že sa veci budú upravovať legislatívne. E, máme e, vlastne aj e, legislatívu týkajúce sa cezhraničného predaja digitálneho obsahu, legislatíva, nová legislatíva o autorskom práve, takisto predaj na diálku a napokon aj cezhraničného cezhraničnej, cez, cezhraničné obchodné vzťahy, ale predaj eh, hmotného digitálneho tovaru. A to sa vlastne eh, odvíja európskeho kupného práva. Komisia však eh, sa rozhodla, že teraz bude harmonizovať len určité práva, teda uplatňuje cielený postup, aby pri dosahovaní cieľa, čiže ide o cezhraničný online predaj tovaru. Len 12 obchodníkov v EÚ e, predáva v online režime e, len 15 spotrebiteľov nakupuje cezhranične v online režime a 4 online služieb, ktoré majú cezhraničný e, charakter v Európe, len 4 z nich sú európskeho pôvodu. Súvisí to s tým, e, že EU, Euro, že v Európe eh, v súvislosti s uplatňovaním smernice z roku 99 nastala taká situácia, že sú, eh, sú, eh, je veľká rozmanitosť, čo sa týka záručnej lehoty, sú skutočne rôzne lehoty, ohlasovania problémov. Teda ak ja ako obchodník, ak predávam do zahraničie, musím poznať témer 20 právnych aktov aby som mal eh, prehľad. Samozrejme, musím sa vyznať aj v oblasti eh, práv spotrebiteľa. To si môžu dovoliť len veľkí prevádzkovateľia eh, online obchodu. Majú aj svoj útvar právny a drobnejšie podniky si to nedokážu dovoliť. Nedokážu sa pustiť do tohto online dobrodružstva. Preto si musíme položiť nasledujúce otázky ako dosiahnuť to, že obchodník a spotrebiteľ e, bude dôverovať viac, než je tomu doposiaľ, e, tomuto režimu online obchodu, ktorú ponúka e, obrat v niekoľko miliardový podruh po druhé, ako zabezpečiť to, aby Amazon si neudržal monopálnu pozíciu, pretože to dokáže? Ako umožniť drobným podnikateľom, startupom, aby mohli ponúkať cezhraničné online e, e, služby alebo tovar? Po tretie, ako zabezpečiť to, e, že e, vlastne online, e, online režim sa nestane ako sa s pascov. A myslím si, že je tu veľa hrozieb, je tu veľa výziev, ale aj veľa príležitostí. E, tá legislatíva, na ktorej sa teraz pracuje, ponúka príležitosť, aby sme odpovedali na tie otázky, ktoré som tu formuloval a zlepšili súčasnú situáciu po, po e, rozsiahlom konzultačnom procese, e, na ktorom sa podielali obchodníci aj spotrebitelia. Táto správa mm, prezentuje e, hlavné princípy. Vychádzam z plnohodnotnej harmonizácie, čiže je potrebné odstraňovať existujúce právne prekážky. Po druhé, je dôležité, aby e, bol jeden regulačný mechanizmus pre obchod či v online alebo offline režime. Po tretie, má predbežný charakter v tej skutočne tuto by sme v tom novom návrhu legislatíve by sme nechceli robiť nejaké zásadné zmeny týkajúce sa ochranných mechanizmov, pretože to by mohlo vniesť viac neistoty, než je to tomu dnes. Musíte chápať, že táto správa je živá, živý dokument, vyhodnocuje tú východniskovú situáciu. Tí, ktorí ma poznajú, vedia, že som vždy otvorený kompromisom a diskusii a e, e, tie prvky, prvé, prvé prvky, o ktorých môžeme hovoriť, o nich sme už hovorili na zasadnutí z Jury, to znamená, ako e, zaviazať obchodníka, aby vlastne niesol istú mieru zodpovednosti počas celej životnosti tovaru, ktorý ponúka. No a toto treba nejako pretaliť do textu, aby to aj fungovalo v praxi a aby sme, aby sme e, predišli tomu, že máme 28 rôznych e, právnych úprav. Ja som Belgic, e, Belgičan. To znamená, poznáme ten právny pojem skrytej vady a poznajú to vo Francúzsku. Viem, že aj dokonca v Rumunsku a myslím si, že toto je vec, ktorú je potrebné aj právne, právne mm, tak povedať, vodotesne e, de, e, definovať. No ak hovoríme o úplnej harmonizácii, myslím si, že to je veľmi dôležité a tá harmonizácia by mohla poviesť k, e, k zjednodušeniu toho, toho fragmentovaného právneho pásma. Nemali by sme Nemali by sme urobiť to, čo sme urobili smernicou z roku 99, eh, mm, pretože to povedlo eh, k, veľkej, eh, k veľmi komplikovanému režimu. A vlastne tým sa dostávam ku geoblockingu. Snaha zakázať geoblocking je to, čo si spotrebiteľ vyžaduje. Chce, mať, chce fungovať teritoriálne bez obmedzení ale e, pokiaľ obchodníci postupujú v súlade so súčasne platnou legislatívou ohľadom geoblockingu, e, tak obchodník, keď predáva do zahraničia, tak e, vlastne musí, musí, musíme dbať aj o ochranu práv toho obchodníka, nielen hľadieť na práva spotrebiteľa. Čiže komisia definuje určité práva a chceme ich plne harmonizovať, aby teda boli rovnaké vo všetkých členských štátov a a, a, a pokiaľ tá fle, miera flexibility, flex, flexibility bude e, obmedzená na minimum, tak skutočne dokázali by sme nájsť dobré riešenie pre geoblocking. Ako som povedal, je dôležité postaviť nároveň o, um, toky e, online aj offline režime. Nemalo by, nemal byť žiaden rozdiel v tom, ak si kúpim džiny v online režime alebo v obchode v centre mesta musíme sa uvedomiť, že e, je, e, je z našej strany presadiť jednu zásadnú zmenu e, v návrhu komisii a, a ide o to, či z právneho hľadiska je to vôbec možné. A podľa doterajších signálov. Je to možné, samozrejme si chceme si to nechať preveriť aj právnym útvarom eh, parlamentu eh, eh, pokiaľ vlastne by vzýšlo z toho právneho stanoviska, že musíme urobiť ešte nejaké ďalšie posúdenie dopadov, urobíme to, vykonáme to a mali by sme potom toto ako taký komplexný pohľad postúpiť komisii Myslím si, že to, to by sme mohli dokázať ako parlament a dospracovali sme, by sme sa tým pádom k výsledku, s ktorým sa skutočne dá solidne pracovať. Nesmieme e, samozrejme e, e, urobiť nič také, čo by mohlo čo len o stupienok znížiť ochranu spotrebiteľa a bolo povedané aj viacerými poslancami, že nepodporia žiadne obmedzenie alebo e, zníženie ochrany spotrebiteľa. A e, čo sa týka prenesenia alebo otočenia dôkazného bremena, e, tam je 6-mesačná lehota a čo sa týka zárečnej lehoty, tak tam je to dvojročná lehota. No a musíme si uvedomiť, že že e, máme prehľad o tom, aká je situácia v členských štátoch a budeme vychádzať z toho väčšinového. Čiže e, to, čo chceme zaviesť, úplne nebude, určite nebude znamenať zásadné zmeny v väčšine členských štátov chceme mať e, e, rovnaké práva zadefinované v rámci EÚ. To podľa mňa vlastne zvyšuje ochranu spotrebiteľa. Táto harmonizácia povedie k tomu, že či Francúz alebo niekto iný ma, e, bude požívať rovnaké práva, nech sa nachádza kde, kdekoľvek v EÚ. A e, ten tretí prvok, o ktorom som hovoril, e, my e, chceme e, mať ten prvok ochrany spotrebiteľa v rámci e, právneho mechanizmu, ktorý sa uplatní, by mal byť tá ochrana spotrebiteľa vždy najvyššia možná. A napokon to nám aj diktuje diktuje aj Lisabonská zmluva. Hovorí o tom, že mali by sme zabezpečiť vysokú úroveň ochrany, nie úplne tú najvyššiu. No a Napríklad e, v Spojenom kráľovstve majú e, tú e, premlčaciu dobu 6-ročnú, takže skutočne zamyslite sa nad tým, či napríklad takéto maximum je možné ustanoviť ako štandard v celej EÚ. Asi v mnohých členských štátoch by mali s tým problém. Chceme uh, celkovo zvýšiť úroveň ochrany, ale to neznamená, že e, siahneme po tom najvyššom možnom, aké existuje v EÚ. A posledný bod. E, nech už e, schválime čokoľvek, nesmie to nahrávať len tým najväčším hráčom Amazon, eBay a tak ďalej. Chceme skutočne vytvoriť taký priestor digitálny, E, ktorý e, bude prínosom aj pre, e, aj aj pre e, tie jednoosobové, dvojosobové e, subjekty, aby aj malí hráči e, mali z toho prínosy. A chceme skutočne ešte raz zdôrazniť to, zdôrazním to, chceme mať maximálnu možnú mieru harmonizácie a chceme postaviť naroveň offline-online režim a skutočne, aby sa vytvoril priestor rovnoprávny, spravodlivý pre veľkých a malých hráčov. Chcem sa poďakovať za veľmi dobrú e, klímu spolupráce so všetkými e, kolegami. Mali sme aj spoločné rokovanie s kolegami z výboru Jury. E, takže som otvorený kompromisom, aby sme našli nejakú schodnú cestu. Ďakujem, pani predsednička. Ďakujem. Budeme hlasovať o pol hodiny, takže budem musieť prísne sledovať rečnícky čas. Mohli by ste mi indikovať, kto chce byť e, na e, okrem tých, čo sú na zozname e, tieňových spravodajcov, kto chce vystúpiť, naznačte mi, ako dlho, aký dlhý čas potrebujete. Lucy, ďakujem za to, pán Arimo, že ste uznali, že chceme mať vysokú úroveň ochrany spotrebiteľa. E, návrh komisie, ale do veľkej miery aj váš návrh nezaručuje vysokú mieru ochrany. Verím, že budete flexibilní počas e, vyjednávania a verím, že sa dopracujeme ku kompromisu, ktorý dosahuje vyššiu úroveň e, ochrany a je dôležité, a, mm, je dôležité pre obidve strany, aby sme takto postupovali a úplná harmonizácia je cieľ, o ktorý sa musíme snažiť a verím, že sa to podarí. Treba však mať na zreteli, že ak bude klíma dôvery v online režim aj v predaj na diálky, tak určite to bude na prospech veci. Čo sa týka e, e, premočacej doby, ja, ja e, ja si myslím, že e, e, členské štáty majú rôzne tieto lehoty, tak e, si by si to mali ponechať. A to podľa mňa vôbec nekoliduje so, so snahou dosiahnuť úplnú harmonizáciu. Musíte si uvedomiť, že to je oblasť, ktorá určite bude veľkým problémom aj pri schvalovaní toho návrhu na úrovni rady. No, vítam tú skutočnosť, že ste rozšili rozsah pôsobnosti, aby ste zahrnuli aj offline predaj. Myslím si, že um, teda um, musíme uh, mať jasné um, jasne vytýčené mantinely, čo sa e, týka e, vlastne e, existujúcej legislatívy, ktoré opravuje offline režim, pretože teraz hovoríme o digitálnom prostredí. A chceme vypracovať posúdenie dopadov, nech už to, nech už to realizuje ktokoľvek, tak musí vychádzať z dôkazov, z reality a z všetky zainteresované strany sa musia na tom podielať. Určite by sme sa mali do toho pustiť čo najskôr, ale to, e, ak budeme robiť posúdenie dopadov, musí e, to byť e, solidné a musíme mať jasno v tom, ako sa, do, ako, sa dopracovať k čo najlepšiemu právnemu stanovisku. Včera na, na stretnutí s jury sme hovorili vlastne o tej, o tej životnosti toho tovaru a čo sa týka tých e, ďalších aspektov v správe, domnievam sa, že je istým sklamaním, že ste e, okresali tie e, možnosti nápravy, ktoré by sa oplatnili v prípade drobnejších vad. Ako viete, vo Francúzsku, Belgicku a aj v iných krajinách je Ehm, pojem tzv. latentných alebo tzv. skrytých vád. Toto je vec, e, ktorú treba vziať do úvahy. Viete, keď sa niečo objaví až po určitom čase, e, ak ten určitý čas nastane až po tej lehote, Eh, štandardizovanej lehote eh, dôkazného bremena a jeho premesenia, eh, mám na mysli tovar rozmanitý, či je to umývačka riadu, alebo či je to nejaká elektronika. Ja som komunikovala s mnohými subjektami a ich názor je taký, že komisia, návrh komisii neodráža situáciu a vlastne všetky zainteresované strany chcú mať eh, jasnú, eh, jasnú situáciu, eh, upravujúci situáciu, ak ide o jednoznačné porušenie zmluvy. To znamená o jednoznačnú chybu. Vrátim, dostanem nové. Malo by to byť jednoznačné. Teda Mali by sme si e, plne, e, plne, mali by sme pre, plne brať na vedomie to, čo, e, aké majú práva obchodníci, ale ak skutočne dojde k porušeniu toho zmluvného vzťahu, vzťahu tak spotrebitelia by mali mať dispozícii um, um, možnosti vybrať si nejaké um, mechanizmy nápravy. Francúzsky senát schválil návrh zákona ktorý pojednáva o tom, že e, že e, tento návrh ako, návrh o ako aj návrh o digitálnom obsahu mal, e, má určité nedostatky z hľadiska plnohodnotného uplatňovania princípu súdržnosti, pardon, subsidiarity. A e, myslím si, že dôležité je venovať pozornosť aj e, tzv. tovaru aj, e, tovaru aj z druhej ruky. Myslím si, že je potrebné dôležité zvážiť to, čo je v návrhu komisie. Ďakujem. Takže tie spravodajca za ECR má tu nie je prítomná a bude zastúpená pánom Daltnom. Ehm, no, ehm, budem čítať jej stanovisko, je veľmi spokojná s tým, čo bolo ehm, s tou prácou, ktorú sa odviedla do tejto chvíli je veľmi rada, že sa urobili zmeny, že sa naroveň postavili offline a online. Online um, online predaj tovaru, takisto sa aj pozdáva ten kompromis, ku ktorému sa dopracovali v súvislosti s drobnými eh, vadami. Takisto eh, je toho názoru, že tieto pozmenujúce návrhu budú dobrým východiskom pre rokovanie a takisto chce aj urobiť návrh, predložiť pozmenujúci návrh, čo sa týka lehoty na oznámenie porušenia e, e, zmluvy, respektíve ohlásenie vady zo strany spotrebiteľa. takisto má určitý problém s článkom 10.2 teda náhrada tovaru e, iniciovaná spotrebiteľom e, by vlastne malo e, znamenať, že obchodník nainštaluje, náhradí a nainštaluje vadný tovor, aj napriek tomu, že v pôvodnom kontrakte nebol zakomponovaný prvok inšta, inštalácie. No a ona sa teší na užšiu spoluprácu so, so spravodajcom a tieňovými spravodajcami. A ešte jedna poznámka z mojej strany. Musíte si uvedomiť, že táto legislatíva zníži e, e, práva, e, úroveň práv pre spotrebiteľov v Spojenom kráľovstve. Ja nemôžem teda konštatovať, že pre nás, teda Spojené kráľovstvo, to bude, to bude čosi schodné. Teda je to obrovská výzva, ale verím, že skupina EC ECR bude schopná s vami v úzkej spolupráci s spravodajcom a tieňovými spravodajcami nájsť nejaké riešenie. Kaja Kalas, e, Dieter Schalzener, Dita Schalzener, Ja budem hovoriť v mene e, pani Kaja Kalas. Ospravedlňujem sa za neprítomnosť, pretože e, vlastne hlasuje vo výbore ITRE. Veľmi sa jej pozdáva postoj e, spravodajcu postaviť naroveň offline-online režim, tak sa aj snahu úplnej harmonizácie, veď snahou tejto legislatívy je odstraňovať bariéry pre cezhraničnom predaji. Musíme si uvedomiť, že bez te, te, tejto snahy harmonizovať, tak určite e, budeme naďalej sa trápiť s takými problémami, ako je geoblocking, e, e, organizácie zastupujúce spotrebiteľov obhajujú stanovisko, aby nedošlo k zníženiu ochrany spotrebiteľa. Musíme si uvedomiť, že ak budú príjmané nejaké nové pravidlá, tak nesmú nesmú e, neprimerane zvyšovať náklady pre obchodníkov. Refit poukazuje na to, že 96 prípadov e, vadný, e, vad bolo odhalených v rámci prvých dvoch rokov od zakúpenia tovaru. Takže záručná lehota dvojročná je snáď akceptovateľná. Čo sa týka obrátenia alebo prenesenia dôkazného bremena, Ehm, tie krajiny, ehm, ktoré predlžili lehotu z pôvodných 6 mesiacov ehm, na dlhšiu dobu, urobili tak len nedávno, takže nemáme vlastne nejaké spolahlivé prehľady. Spotrebiteľ musí mať nejaké hm, E, opravné prostriedky v, e, v rukách. Čo sa týka hierarchie e, opravných prostriedkov, pokiaľ nie je vada len drobná vada, tak je, je spotrebiteľ mm, by mal mať k dispozícii e, požiadať o no, buď úplné odstúpenie od zmluvy alebo plnohodnotnú náhradu. No samozrejme, tuto problém je v tom, ako zadefinovať drobnú vadu. Veríme, že sa dopracujeme k takému kompromisu, ktorý je čo najlepší pre obchodníkov aj spotrebiteľov. So the other shadow is Dennis Dion. Takže ďalší tieňový Dennis Dion, Pascal Duchon. Euh, euh, Ďakujem, pani predsednička. Veľmi rýchlo, pretože už sme počuli viac menej presne, čo som chcel povedať od predchádzajúceho rečníka a ostatní povedia si to isté. No, nechcem príliš predlžovať tú debatu a stručne, že sú tu dve pripomienky. Prvá je, že harmonizácia legislatívy by nemala viesť k hlavne vo výbore ako je náš, kde sa snažíme posilniť e, ochranu spotrebiteľa a nemali by sme mať situáciu, kde pri znižení týchto práv, mohlo by to byť rovnaké aj e, pri práci v pri prípade Francúzska, v prípade latentných e, vlád, alebo skrytých vád, e, tak e, my máme situáciu doma, keď sa snažíme posilňovať ochranu spotrebiteľa a zároveň ju znižujeme a k tomu by to viedlo. A správa spotrebiteľa, na ním by sme sa mali zaoberať a toto predávame ako veľmi pozitívne. A v našom štáte 36 ľudí, 36% e, ľudí hovorí, že máme vystúpiť z EÚ a toto by bol dobrý um, argument preto, aby sme ostali e, v EÚ, aby sme e, takto posilňovali práva spotrebiteľa Predstavte si, čo by sa stalo, keby Francúzsko vystúpilo z EU, potom ako vystúpilo Anglicko, teda Spojené kráľovstvo, čo by ostalo. A musíme odvodniť lepšiu Európu a aký je na to lepší argument ako posilňovanie práv spotrebiteľov. Ak e, teda predložím legislatívu, e, ktorú ktorá podkopí tento argument, tak môžem byť egoista, ale ja nemôžem predať e, túto myšlienku doma vo Francúzsku, Belgicku a Nemecku. A keď znižíme práva spotrebiteľa, tak e, to nemôžeme privítať. A k tým e, drobným a závažným vadám, nedostatkom, chybám, tak to e, môže byť ináč upravené v členských štátoch, môžu byť iné opravné prostriedky zľava, alebo e, výmena, alebo náhrada, tak e, nemali by sme e, toto riešiť na úkor e, prospechu e, spotrebiteľov a e, prenesenie dôkazného bremena na druhú stranu môže byť e, negatívny dopad. A keď niečo funguje dobre, tak by to mal byť normálne. Keď výrobca uvádza na trh nejaký výrobok, tak má prirodzený predpoklad, že to bude fungovať. A doručenie tovaru e, musí zodpovedať tomu, čo bolo predané a kvalite, sľubnej kvalite výrobku. Takže my nesúhlasíme s e, touto negatívnou konotáciou. Malo by sa to chápať, že ten tovar funguje a musí byť e, prirodzený predpoklad, či sú to dva roky, alebo neviem koľko, ale čo sa týka e, tej záruky k tým e, skrytým vadám. Predstavte si, že by ste mali auto, ktoré sa predáva, len si pomyslíme na auto, nemusí to byť práve to, ale povedzme, že nejaké auto, ktoré má skrytú e, vadu, pretože nesprávne bola tvrdená oceľ, povedzme, a sa to ukáže po 2,5 rokoch a potom to auto e, malo nehodu kvôli tomu a mám povedať tým ľuďom, že teraz už e, prešla, uplynula tá lehota dvoch rokov záruky a potom toto nespadá pod záruku skrytých vád. A potom kolega povedal, že ale výrobca to musí um, rýchlo odstaviť, keď sa niečo také zistí. Um, teraz som hovoril už trošku dlho a budeme o tom ešte diskutovať, ale keď uh, máme otvorených uh, pár možností, chcem zabezpečiť, aby Európa naďalej obhajovala práva spotrebiteľa bez ohľadu na to, či máme minimálnu harmonizáciu. Áno, Máte pravdu a pomôže to. Pomôže to spoločnému trhu a všetci um, posilníme um, vnútornú Európu a keď členské štáty chcú dosiahnuť pokrok s tými právami pre spotrebiteľov, tak nech to uh, urobia. Ja na tom trvám. To musel... Are there any other speakers? Nejakí ďalší rečníci sa hlasia o slovo? Evelyn Gepard. Ja, danke Ďakujem. Pán Arimon, za vašu správu. Vy ste eh, to eh, správne eh, predvídali a je tu jeden jediný bod, kde súhlasím vlastne začal správou, že nesmieme mať rôzne práva pre online a offline a to je jediný bod, e, kde hovorím, že e, súhlasím s vami a všetko ostatné pre mňa e, nepripada do úvahy a je to zhoršenie práv v mnohých oblastiach pre spotrebiteľov a možno by sme sa mali ešte raz presnejšie pozrieť na to, že čom spočívajú tie e, jednotlivé problémy práve e, u malých e, a stredných podnikateľov a oni nespočívajú v rôznom práve, ale spočívajú v rôznych jazykoch a v nákladoch na doručenie a v neistote, že čo sa stane, keď mám problém s zákazníkom, ako môžem sa domôcť môjho práva. A to sú oblasti, ktoré v tejto oblasti nie sú riešené, opravené a, a tam, kde máme rôzne právne základy. Takže keď hovoríme, že teraz e, máme mať e, plnú harmonizáciu, e, ktorá má byť na nižšej úrovni, tak, že by to bola pomoc pre malé a stredné podniky, tak to je jednoducho nesprávne tvrdenie. Je to um, pomoc pre uh, veľké podniky, ktoré tu budú mať ešte viac ľahčené, aby predávali v celej Európe. Jednoducho takto, a to ja tvrdím. A čo sa týka problému plnej harmonizácie, ja úplne súhlasím s Paskovom Durom a ja to vidím zle, ako im občanom mám vysvetliť, že robíme pre vás lepšie právo, pretože tak sa to predáva, ale e, vy v dôsledku to máte menej práv. To jednoducho neexistuje, to nie je možné. A práve teraz, keď máme tak veľa problémov, aby sme obhajovali Európu pred občanmi, je to veľmi ťažké. A vy ste povedali, že s tou skrytou vadou ste pripravení e, niečo urobiť, e, pretože v Belgicku e, máte na to upravené právo, ale aj právo v Škandinávii je dôležité, tak prečo to nepoužijeme? Alebo tú dlhšiu záruku záručnú hodu, ktorú máme vo Francúzsku alebo Portugalsku pre skryté vady, tak prečo nepoužijeme tu? Keď to robíte pre jeden štát, tak to musíte urobiť aj pre ďalšie štáty. A keď to tak neurobíte, tak plne súhlasím s tou plnou harmonizáciou a ale keď e, mám spochybňovať právo e, občanov, e, tak nie som za úplnú harmonizáciu. Áno, harmonizáciu na vysokej úrovni, ale tiež dať možnosť štátom, aby už nadobudnuté práva a tradície si zachovali, pretože to tiež patrí k identite občanov v tom štáte a pre mňa neprichádza do úvahy, aby sa to menilo. A vy s vašim navrhom ste jednoduché e, výdobytky e, dohovor Rím 1 e, spochybnili. Pretože Rím 1 je silné právo pre ochranu spotrebiteľa, ktoré tento upravuje. A tam sa relativizuje, že chcete robiť tú plnú harmonizáciu na nižšej úrovni a záručnou eh, lehotou dva roky všetci súhlasia, lebo tam sa nič nemenia, alebo v Francúzsku sú to 3 roky a Irsku a Veľkej Británii ešte viac a v iných štátoch viac a v Francúzsku sú to 3 roky a myslím, a no dokonca v Grécku e, nie vôbec žiadny, žiadna lehota na zisťovanie a ohlasenie takej vady. Takže musíme si presne pozrieť, aké majú e, dôsledky tie návrhy, ktoré ste predložili. Mark Tarabela. Ďakujem, pani predsednička. E, ja e, vítam ako vážne a dôsledne spravodajúca pristupuje ku svojej práci. Je to dôležité, že keď pozrieme na online predaj, tak musíme lepšie sa snažiť v Európe, e, tak e, je to potrebné, ale nemôžeme to robiť tým, že by sme zrušili tie práva spotrebiteľov, ktoré už e, fungujú veľa rokov. Sú rôzne rôznych členských štátov, ale myslím, že sú tri dôležité body. A myslím, že máme všeobecný dojem, že nastáva znižovanie práv spotrebiteľa a toto je červená čiara. To je jeden z konkrétnych oblastí a Myslím, že môžeme povedať našim občanom, keď hovoríme o pozitívnych aspektoch Európy, tak to nie len vo Francúzsku alebo v iných európskych štátoch. E, môžeme im povedať, že je to životné prostredie a je e, to ochrana spotrebiteľov a to sú dva dobré príklady, kde môžeme povedať, že bol dosiahnutý pokrok. A um, táto zmena v um, zvrátení alebo prenesení dôkazného bremena na druhú stranu, tak e, Tato, táto lehota je určite v prospech spotrebiteľa a myslím si, že je to asi 6-mesačná lehota navyše v niektorých členských štátoch a druhý bod, že či má spotrebiteľ právo skončiť zmluvu pre skryté vady a chcem sa vrátiť k kolegovi, keď mi hovoril zo srdca. No neviem, či spotrebiteľ by bol spokojný eh, kúpiť si čierny sveter a dostal inú farbu svetra. To by mohlo byť eh, abnormálne, alebo povedzme malé rozdiely vo veľkosti. To môže byť eh, drobný rozdiel, ale toto treba zohľadňovať a komisia hovorí o možnosti, keď je to menšia voda, tak komisia hovorí o tejto možnosti a to musíme zachovať. A Najdôležitejší argument, eh, pokiaľ ide o mňa, je plná harmonizácia. Musíme byť veľmi opatrní pri plnej harmonizácii, pretože eh, keď nespieme k najvyššej úrovni ochrany, musíme nájsť eh, istú rovnováhu. No, myslím, že musíme mať minimálnu harmonizáciu s extra ochranou. A keď sa zameriame na plnú harmonizáciu, tak tie alternatívy, ktoré rovne tak často, znamenajú, že je tu e, redukcia tých vydobytkov, ktoré e, majú v niektorých členských štátoch. Takže tu musíme e, mať na pozore napríklad k otázke toho, čo chcem dosiahnuť na európskej rovni, tak to môžeme povyšiť na európskej úrovni a napríklad niektoré štáty majú um, materskú dovolenku v istej úrovni a e, nechcú, nesúhlasia s jej znižením e, na európskej úrovni. A k otázke skrytých vád, tak e, je to dôležité, aby sme zachovali um, tento pojem a tiež môže byť otázka, či sa predávajú online alebo nie, tak to môže byť ten tá vada, ktorú Pascal uvedol s tým príkladom e, pračky, e, ktorá môže mať problém s odporom, alebo s elektrický ohrievač, ktorý môže spôsobiť požiar. Takže v tomto zmysle musíme si zachovať e, jasné pojmy a vítam otvorenosť a prístup pána Rimona, ktorý chce robiť také kroky pre tých, ktorí chcú urobiť e, správnu rovnováhu, ale určite e, nesmieme e, znižovať ochranu. Bol to posledný rečník a chce ešte niekto z komisie vystúpiť? Is it... No. Ah, Doug. Thank you very much, Very kind. Ďakujem pekne. Poprvé komisia víta tú hĺbkovú prácu pána Arimona a obzvlášť jeho podporu princípu plnej harmonizácie a naozaj myslíme si, že je dôležité mať jeden súbor pravidel pre podniky aj spotrebiteľov a to je kľúčový cieľ. A um, preto chcem tiež zdôrazniť, a pán Ariman sa odvolával na stratégiu digitálneho spoločného trhu ako plného balíka. My to vidíme, že želané ciele a e, ponúkaná stratégia digitálneho spoločného trhu môže fungovať len, ak budú e, všetky návrhy prijaté. A pán Rimo hovoril o geoblokovacom návrhu a to je dobrý príklad, pretože pre geoblokovací návrh e, to je mm, umožnené a geoblocking možno robiť len vtedy, keď povieme, že najväčší zdroj v geoblokovaní, to je rozdiel medzi týmto a národnými pravidlami, bude fungovať len pri online predaji. Takže ak e, sa snažíme to dať do súvisu a e, zrušiť plnú harmonizáciu tohto návrhu, tak potom ohrozujeme aj návrh o geoblockingu. Je veľa e, návrhov v strategii digitálneho spoločného trhu, ktoré spolu súvisia. A potom bereme do úvahy rozšírenie predmetu a rozsahu, ktoré sa navrhuje pre online predaj a e, my si myslíme, že tie údaje, ktoré sme vám odovzdali, argumentujú veľmi silne za e, rozšírenie tohto predmetu a rozsahu. E, tu sme vám odovzdali že komisia využíva e, bod 16 medziinstitucionálnej dohody, podľa ktoré má možnosť predložiť zákondarcovi v ktoromkoľvek stupni legislatívneho procesu dodatočné údaje. A e, moja posledná pripojenka bola o diskusii, ktorá prebehla s rôznymi rečníkmi o úrovni ochrany spotrebiteľa toto je e, kľúčom celej diskusie. My si myslíme, že sme predložili vyvážený návrh, ale e, zjavne e, návrh komisie nie je svetý. A ide o celkovú rovnováhu. A my žiadame zákondarcu, aby to mal na pamäti, aby zohľadnil najdôležitejšie otázky, a to je lehota. Teda jedna vec je dôkazné bremeno, a druhé záručná lehota. My sme navrhovali 2 e, a 2 roky, a nemusí to byť 2 a 2 roky, a musí to byť vyvážený návrh. Môžeme teda urobiť e, ústupky tam či tam v rôznych otázkach, no celkovo to musí byť vyvážené. A komisia by um, bola úsvetová, aby um, predlžila um, e, dospel k tomuto návrhu a uh, tieto lehoty sú ako dve spojené nádoby Takže je ťažké, že zvolíte všetky uh, najvyššie uh, lehoty, uh, najdlhšie uh, lehoty v národných uh, právnych úpravách uh, ako strop, uh, ako harmonizáciu, pretože ináč by veľké podniky nemali záujem vôbec predávať. Takže uh, teraz uh, pani krasobil bude mať uh, predsedníctvo a kolega má slovo. Ďakujem, Vicky. Ja krátko na to zodpoviem. Ďakujem za tie Eh, komentáre za chválu aj kritiku a ja som v parlamente tak, že musím sa eh, vedieť vysporiadať aj s kritikou. Krátko uvediem moje prvé myšlienky k hlavným kritickým bodom. Nesúhlasím úplne, ako možno argumentovať, eh, že by plná harmonizácia ehm, slúžila len veľkým a, ako aj veľmi povedal, ak je moja argumentácia nesprávna, tak E, to e, je v rozpore. Ja som sa stretol s mnohými obchodníkmi, neviem, s koľkatými si sa ty stretol, ale e, všetci mi hovorili, že prosím vás, urobte plnú harmonizáciu pre tých najmenších podnikov, aby nemuseli stále sa kontaktovať so svojimi advokátmi a nemajú právny odbor, aby mohli oni obchodovať a predávať. A keď tú plnú harmonizáciu robíme, tak robíme to, čo 99 percent e, rozhodlo, tak nemusíme potom s tým nič robiť, ale nie, to, čo sa rozhodlo v 99., ale e, potom by sme museli nič robiť, ale museli by sme sa tiež e, rozlučiť s tou myšlienkou, že Európa bude priekopníkom v tomto online predaji a že malé a stredné podniky môžu do tohoto podniku vstupovať a potom o 20 rokov bude len Alibaba, Amazon a Slamus a potom nič keď e, toto e, je vôľa e, zeleno-socialistickej koalície, tak potom v poriadku, ale ja chcem len to, aby mohol aj ten malý obchod vstúpiť do online predaja. A myslím si, že moja argumentácia nie je úplne chybná. A po druhé, čo sa týka výšky ochrany spotrebiteľa, pán Štamer práve povedal, že musíme mať a musíme nájsť vyvážený prístup. A to taký prístup, kde ochrana spotrebiteľa sa spoločne e, zakladá a e, potom e, tá laťka sa nesmie znižovať. A to práve oznelo, že niečo také by sme mali urobiť. A podľa mňa tento prístup nie je dobrý, pretože aj tá myšlenka, ktorá za tým stojí, sa stráca môžeme ísť aj do Anglicka, do Francúzska a argumentovať, že e, v každom jednom právnom e, prvku by e, boli obsahnuté väčšie práva, ale v ostatných by boli menšie práva a keď potom urobím účet toho na konci, tak nakoniec budem mať viac spotrebiteľských práv potom ako predtým. No Tým myslím, že e, to je prístup, e, ktorý e, nielenže musíte s točením hlavy prijať, ale aj o tom diskutovať. A teraz malý, milý Mark k tomu svetru, ktorý si spomenul, tak tento sveter už pokrýva iná smernica. Keď si, si objednal červený sveter, môžeš ho poslať e, naspäť e, o 15 dní a to nesúvisí s skrytou vadou a to pokrýva už iná smernica, ktorá je v platnosti. A na záver chcem povedať, že ten prístup e, je založený na tom a odvodený a myslím si, že tu hovorím zo srdca e, červeným a zeleným koaličným kolegom, je to založené na tom, že v obehovom hospodárstve by sme mali opraviť produkt, než e, ho nahradíme, vymeníme za e, nový a za tým stojí tá myšlienka a myslím, že nie je nesprávna. Ja vám však ďakujem za zaujímavú diskusiu a milá Viki, teraz prosím možnosť, aby sme teraz vykonali hlasovanie.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 But it's okay because I've got Andreas's list here as well. So can we um, quickly, room, we do so quickly and quietly? And I'm going to vote on the Prosím, tí z vás, ktorí opúšťajú miestnosť, urobte tak rýchlo a potichu a pokračujte v vašich konverzáciách eh, až za dverami. Hlasuje sa teraz eh, o správe Andreasa Švába, o výročnej správe o, e, politike EU o konkurencieschopnosti, kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, prijaté. Šestka za, proti, zdržali sa, zamietnuté, sedmička za, proti, to si preveríme. Sedmička. To je prijaté. Kompromis 2 za. Proti zdržali sa prijatí. Pozmievací návrh 22 za, proti, zdržali sa prijaté. 33 za, proti, zdržali sa zamietnuté. Kompromis 3 za, proti, zdržali sa prijatí. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa prijatí. Pozmeňujúci návrh 40 za, proti, zdržali sa. Skontrolujeme si to. 40. Pozmeňujúci návrh 40. Is fallen, sorry, not, not, um, amendment. Pozmeňovací návrh 41 za, proti, zdržali sa prijatí 42 za, proti. To si preveríme. 42. Je prijatá. 43. Kto je za? Proti? Skontrolujeme si to. pozmeňujúci návrh 50. Nie, prepačte, 44. Kto je za, proti? Zdržali sa? E, nie, prijatý. Kompromis 5. Za, proti? Zdržali sa? Prijatý. Pozmeňujúci návrh 50. Za, proti? Zdržali sa? Zamietnutý. 52 za proti, zdržali sa prijatí, 53 za, proti, zdržali sa prijatí, 54 za, proti, zdržali sa e, zamietnutá, kompromis 6 za, proti, zdržali sa prijatí, kompromis 7 za, proti, zdržali sa prijaté, 59 za, proti, zdržali sa zamietnuté. 63 za, proti, zdržali sa prijaté, 64 za, proti, zdržali sa prijaté, kompromis 8 za, proti, zdržali sa prijatý. Pozmeňujúci návrh 66 za, proti, zdržali sa prijatý, 67 za, proti, zdržali sa, to si preveríme. Zamieta sa. Ja nemám hlasovaciu kážičku, takže mohli by ste môj hlas pripojiť? Ak sa to stane ešte niekedy v budúcnosti, prosím, povedzte mi to úplne na začiatku hlasovania, ktorým smerom ste chceli hlasovať. Za plus. plus. Takže tým pádom e, to prechádza o jeden hlas. Ďakujem. 68. 68. Za, proti, zdržali sa, prijatá. Kompromis 9 za, proti, zdržali sa, prijatý. Kompromis 10 za, proti, zdržali sa, prijatý. 74 za, proti, zdržali sa, prijatý. 75 za, proti, zdržali sa, zamietnuté. Kompromis 11 za, proti, Prepačte, chcete si skontrolovať 75-ku? Dobre, kontrolujeme 75 elektronicky. Je mi to ľúto, Denis. Neprešlo to, takže kompromis 11 za, proti, zdržali sa prijaté. A teraz hlasujeme o návrhu stanoviska v pozmenenej podobe. E, záverečné hlasovanie teda Ďakujem pekne. Veľmi pekne ďakujem. uh, Musa mať naozaj veľmi veľkú dôveru uh, v svoj tým, uh, eh, teda keďže neprišiel osobne na hlasovanie, viem, že teda to investoval veľmi veľa práce. Uh, Takže 30 za, 2 proti. Teda ak započítame aj Kaju Kalas, ktorá je za. 2 Aha, nikto sa nezdržal. Dvaja sa zdržali, prepačte. Ospravedlňuje sa pani predsednička. Takže ešte raz uh, e, 29 za, dvaja sa zdržali, dvaja proti. A teraz e, by sme prešli k správe e, Paunova, European Cloud Initiative. Okay so the Power Nova report on the European Cloud Initiative. Compromise Amendment 1, all those in favour. Kompromis 1, kto je za, proti, zdržali sa, e, prijaté 6. Kompromis 6 za, proti. Prepačte, ospravedlňuje sa, pani preznička, odpadá to. Takže prejdeme ku kompromisu 2, kto je za, proti, zdržali sa. E, prešlo to kompromis 3 za, proti, zdržali sa, prijaté. Pozmeňovací návrh 10 odpadáva. Takže pozmaňovací návrh 9. Kto je za, proti, to si preveríme. Pozmeňovací návrh 9. Ešte jeden hlas. Dnes nie je to prijaté. Kompromis 5 za, proti, zdržali sa. Prijaté. Kompromis 4 za, proti, zdržali sa. Prijatý. Kompromis 5 je prijatý, a teda 24, 25, 26, 27 odpadávajú a týmto prechádzame k pozmeňovaciemu návrhu 28 za, proti zdržali sa zamietnuté. Teraz sa vrátime naspäť ku kompromisu 6. Kompromis 6 na strane 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijaté, vynikajúco. Na to sa musíme dnes poriadne sústrediť. A teraz sa vrátime ku kompromisu 9. Kto je za? Proti? Zdržali sa prijatí. Pozmeňovací návrh 32. Nie, 33. 3, 3. Kto je za? Proti? Zdržali sa to si musíme preveriť. 33. je prijatá. Kompromis 7. Za, proti, zdržali sa prijaté. Pozmeňovací návrh 46. Za, proti, zdržali sa prijaté Zamietnuté kompromis 8, za, proti, zdržali sa, prijatý. 51 odpadáva, 52 za, proti, zdržali sa, to si skontrolujeme. 52 kontrolujeme. Nie je to prijaté. 54 je už vyriešená. 59 za, proti. To si preveríme. Preverujeme 59. -ku. Takže 59 nie je prijatá. Prechádzame k 63. Kto je za? Proti? zdržali sa zamietnuté. A myslím, že teraz môžeme prejsť až priamo k záverečnému hlasovaniu. Je to správne? Prepačte, nie ešte 66. Hlasujeme ešte o 66. Kto je za, proti? Myslím, že e, je to zamietnuté, ale ešte si to preveríme. Áno, je to zamietnuté. A teraz záverečné hlasovanie o správe v pozmenenej podobe elektronicky. Takže prešlo to 30 hlasmi za, dvomi proti a dvaja sa zdržali. Gratulujeme. Určite to eh, pomôže v eh, gestorskom výbore. Ďalším bodom na programe eh, je informácia o trialógu, ktorý sa týka akvizície e, e, e, zbraní. Viem, že to zaujíma mnohých a prosím, tí, ktorí neostávate v miestnosti na túto tému, odíďte potichu. Vivi, shall I say we've got another shadows meeting tomorrow? Is that no? today, today. Shall I say that? Um, please, ladies and gentlemen, if you're not staying for this... Prosím, uh, kolegyne, kolegovia, ak tu neostávate na tento bod programu, opustite prosím miestnosť. next item on the agenda is the update on trialogues and events. Takže informácie o trialógu. E, snažíme sa informovať teda každý mesiac, aby e, ste boli informovaní o tom, čo sa deje e, na trialógoch. Nie je to nič neobvyklé. A informujeme teraz o návrhu smernice o kontrole e, nadobúdania vlastníctva zbraní. Ide o informáciu o smernici, ktorá už teda, e, teda o zmene smernice, ktorá platí od 91. roku. So this is quite a detailed update, so please do bear with me, but there's a lot of information. Je tu veľa informácií, ktoré mám pre vás. Spravedlňujem sa. Tretí trialog sa konal 15. novembra. A štvrtý e, sa bude konať 5. decembra. Je veľmi veľa podobností medzi pozíciami e, rady a parlamentu a parlament žiada, aby naše kľúčové stanoviska, teda požiadavky boli splnené. Poprvé, pokiaľ ide o e, športových e, strelcov, Rada a parlament e, vo svojich textoch sa zhodli že určité poloautomatické zbranie e, s vysokokapacitnými zásobníkmi e, majú spadať pod kategóriu A, zakázané zbranie, ale s osobitnými povoleniami pre športových strelcov. Je tu dohoda medzi radou a parlamentom a komisiou, že výnimka pre športových strelcov nemôže fungovať iba na papieri, ale aj v praxi. A ak ľudia majú obavy, pokiaľ ide o špecifikácie tejto e, výnimky, mali by ich e, postúpiť e, riaditeľovi DG Grow na komisii pánu Bunému, ktorý sa tiež zaoberá technickými aspektami, pretože chceme zabezpečiť, aby táto výnimka naozaj fungovala. Parlament E, na to tlačí a e, dochádza aj k postupu v tejto oblasti. Pokiaľ ide o prílohu, obzvlášť a 7, Európsky parlament aj rada e, jasne zamietli pôvodné znenie komisie o podobe. Parlament nebude akceptovať zákaz iba na základe vzhľadu a nie na základe toho, o čo naozaj ide. Ďalšie diskusie sa požadujú, pokiaľ ide o e, semiautomatické, e, ktoré sú konvertované na plneautomatické. Komisia povedala, že nie je pripravená akceptovať e, zodpovednosť za technickú špecifikáciu, pokiaľ ide o túto zmenu. Rada tiež zamieta návrh ďalšej e, technickej špecifikácie pre túto oblasť. Avšak parlament e, trvá na svojom želaní, e, je presvedčený, že je to možné a je to dôležité pre teda športových strelcov. Je tu podpora zo strany rady aby sa zabezpečilo, že existujúci e, e, e, legálni majiteľia môžu naďalej vlastniť zbranie, ktoré boli doteraz v prílohe B6. A Európsky parlament tiež tlačí na dohodu v tom zmysle, aby sa naďalej mohlo obchodovať s týmito zbraniami, aby sa mohli dediť. Takže ide o úpravu pre existujúcich vlastníkov e, zbraní e, v e, prílohe B6. K tomuto je dohoda. A pokiaľ ide o deaktivované zbranie, je dôležité, aby deaktivácia bola nezvratná a zbraň už nebola funkčná v budúcnosti na dnes apríla tohto roka hovorí o deaktivácii, ale vyvstalo tu veľmi veľa praktických otázok pre legitímnych eh, eh, majiteľov eh, takýchto zbraní. Teraz je už jasnejšie chápanie na strane komisia rady, akým problémom čelia títo vlastníci. A teda došlo k postupu na technickej pracovnej skupine E, ktorá sa teraz snaží vyriešiť praktické otázky týkajúce sa nariadenia o deaktivácii. Trváme na tom, aby e, sa vypracovala deklarácia, že expertná skupina o e, teda, nariadení deaktivácie musí dokončiť svoju prácu do začiatku roka 2017. Pokiaľ ide o deaktiváciu, ku ktorej došlo pred aprílom 2016, pozíciou parlamentu je že kde strelné zbranie boli deaktivované e, e, v súlade s predchádzajúcim štandardom, ešte stále by bolo, malo byť možné ich e, kupovať a predávať. My v parlamente trváme na tom, že národné štandardy v oblasti deaktivácií ktoré by sa mali vlastne uznať a komisia toto teraz zohľadnila pracujeme na novom znení, ktoré by toto umožňovalo. Avšak je jasné, že komisia nebude pripravená jednoducho iba akceptovať všetky staré deaktivačné štandardy. Členské štáty budú uh, musieť uh, sa vietiť tým špecifickým uh, prípadom, uh, a komisia až potom e, bude vlastne e, o tom rozhodovať individuálne od prípadu k prípadu. V e, ďalšej oblasti, pokiaľ ide osobitné povolenia, tiež dochádza k postupu, k zhode, pokiaľ ide napríklad o potreby špecialistov a o zohľadňovanie situácie určitých členských štátov E, dochádza tu k postupu, ale ešte e, tu nemáme e, finálnu dohodu. Parlament tiež tlačí na to, aby členské štáty vytvorili monitorovacie systémy, kde by sa hodnotili aj lekárske a psychologické informácie v súlade s národným právom. Boli by na kontinuálnej, nekontinuálnej báze, takže E, my e, ako parlament tlačíme na takéto hodnotenie. Pokiaľ ide o zbrojný pás, rada e, súhlasila, aby kategória A sa vložila do tohto zbrojného pásu, ak na ňu majú autorizáciu držiteľia tohto zbrojného pásu a týkal by sa to mnohých kategórií, ktoré potrebujú takéto špecializované povolenie. Všetci eh, sa eh, všetci veľmi pracujeme na eh, záverečnom texte aby sme, aby sme popracovali na tých nejasnostiach, ktoré tu boli v minulosti. Viem, že e, je to veľmi podrobné. Viem, že ste mnohí z vás dostali veľmi e, veľa podnetov e, zo strany ľudí týkajúcich, týkalo sa to sa nesprávnych alebo neúplných informácií. Dúfam, že sa tomu vyhneme. That, uh, Ďakujem za vynikajúcu prácu, ktorú ste odviedli. EPP od samého začiatku chcelo urýchliť rokovanie. Myslím si, že Rada a aj parlament sa vo svojich pozíciách zbližujú a veríme, že sa nám to podarí dotiahnuť do konca slovenského predsedníctva. Zdá sa, že sme sa dopracovali spoločne k legislatíve, ktorá by mohla byť realizovateľná. Apelujem na radu, aby pristúpila k rokovaciemu stolu e, s vôľou e, urobiť určité ústupky. Potrebujeme teda v tomto finále to dotiahnuť. Tita Šancler? Eh, děkuji za vaše schrnutí a děkuji za vaši práci, kterou jste doposud eh, na této... Ďakujeme za prácu, ktorú ste odviedli na eh, tejto smernici. Myslím, že je potrebné, aby sme si nastavili zrkadlo, zamyslieť sa nad tým, kde sa nachádzame po viac ako roku vyjednávania. Jednoducho nachádzame sa v bode nula. Takmer 13 e, e, mesiacov uplynulo a komisia nám nedokázala jasne vysvetliť dôvody návrhu, nedoplnila žiadne nové fakty. Naopak, zo všetkých e, rokovaní, ktoré sme mali, aj tie na pôde EP, nám jasne vyplýva, že návrh rady nie je domyslený a neopiera sa o empirické dáta. Absolutne súhlasím, a to je zásadný postoj mojej politickej skupiny, že je nevyhnutné posilniť bezpečnosť Európy, ale nie tou cestou, keď bezdôvodne zakážeme legálne držané zbranie pôvodný zámer smernice boj s terorizmom, nelegálnym trhom zbraniami, ako by tento prvok sa úplne vytratil z návrhu. Za úplné zlyhanie považujem tú skutočnosť, že Európska komisia už dávno mala príjmu, prijať pravidlá deaktivácie zbraní a tým zamedziť prienik takýchto zbraní na trh. A urobila komisia tak až po dlhých 7 rokoch. Predložila nekvalitne spácpované e, nariadenie, ktoré je potrebné opätovne prejednavať. Je nepochopiteľné podľa mňa, že sa o takejto podstatnej veci bavíme bez dopadovej štúdie. To odporuje dojednaným postupom. Veď máme jasnú dohodu, medzi inštitúciami EÚ, že pri zásadných legislatívnych i nelegislatívnych eh, iniciatívach je potrebné vypracovať posúdenie dopadu. Komisia zrejme nepovožovala eh, túto otázku strelných zbraní za eh, zásadnú tému. Ja som úplne opačného názoru veď zasahujeme do osobných slobôd ľudí, ktorým sa, ktorí sa ničím neprivinili a splnia, splňajú prísne zákonné kritéria pri všetkej úcte voči mojim kolegom tu či v rade. Snažíme sa rozhodovať e, od stola bez toho, aby sme mali jasno v tom, aký to bude mať účinok. A rozhodujeme pod veľkým politickým tlakom. A chcem konštatovať za celú našu politickú skupinu, že my tomuto tlaku sa nepodáme. Chceme legislatívu, ktorá bude kvalitná, vecne správna a nie e, šitá horúcou ihlou. Nie, nie, nemám, nepociťujem žiaden politický tlak ukončiť rokovania do konca tohto roku. Už ten fakt, že nedokážeme e, e, načúvať expertom ani legálnym držiteľom zbraní, to všetko považujem za neospravedlniteľné. Výsledok verejnej konzultácie, ktorá už bola ukončená k 1. februáru, e, to potvrdzuje, že 28 tisíc občanov z celej EÚ sa obratilo na komisiu. Môže nám komisia vysvetliť, ako riešila tieto podnety? Mm, prečo neboli e, vnesené tieto podnety do prejednávaného návrhu, na čo teda máme verejné konzultácie, ak nie sme schopní s týmito informáciami pracovať. Ľudia nám nerozumejú a sú oprávnene rozhorčení. Ťažko sa bude vysvetľovať, že boj s terorizmom bude znamenať VU e obmedzovanie práv a slobod bežných občanov. Thank you, Dita, for your point. Ďakujem, Dita ja chcem e, upozorniť na to, že ja po, poskytujem aktualizované informácie o rozhodnutie z trialógu. Dohodlo sa to, že, že právne že pra, e, pra, tie strelné zbranie, ktoré sú v, e, v právoplatnej držbe, tie môžu zostať v tej situácii, ako sú. Veď to je upravené aj v príslušnom článku zmluvy o fungovaní EÚ. Tí, ktorí e, vlastne pravoplatne, sú pravoplatne držateľmi zbraňmi, môžu naďalej ich mať v držbe Musíme si uvedomiť, že ja som prezentovala aktualizované stanovisko trialógu. Ak máte e, nejaké výhrady voči tomu, ako je to formulované, tak môžeme sa na to pozrieť. Ale nemôžeme konštatovať, že je to, ide tu o zákaz pravoplatne držaných zbraní. Veď existuje dohoda medzi e, parlamentom a radou ohľadom zachovania toho status quo. Preto si myslím, e, že je potrebné starostlivo to formulovať a vysvetľovať, aby bolo veľmi jasné, o čo tu ide. Musíme e, mať dobre formulovaný e, text. Súhlasím s vami, že mal byť vypraco- malo byť vypracované posúdenie vplyvov, ale e, e, nie, nemáme mandát taký, že by sme nemali žiadny návrh. Nie, vlastne sme to už o tom hlasovali, že e, zmietneme tento text zo stola. To nebolo podporené v hlasovaní podporené bolo to, aby sme sa snažili dopracovať čo najlepšiemu výsledku. Ďakujem za slovo. Myslím si, že e, ten e, text rady je o čosi lepší ako pôvodný návrh komisie, ale má veľa restov, e, čo sa týka predovšetkým rekategorizácie poloautomatických zbraní. A sú aj ďalšie prvky, ktoré by mohli byť škodlivé pre pre eh, legálnych držiteľov zbraní. A eh, určite nie sú medzi nimi žiadni takí, ktorí by predstavovali teroristov. Eh, vlády niektorých členských štátov chcú zaviesť drakonické pravidlá, obdobné tým, ktoré platia v Spojenom kráľovstve teda Európska únia by mala urobiť tú nepríjemnú prácu a pretože nechcú byť tieto národné vlády obviňované. Našou úlohou je obhajovať práva, slobody eh, občanov, takisto aj zásady dobrej legislatívnej tvorby a dobrá legislatívna tvorba e, nemôže fungovať tak, že zakážeme niečo a potom vytvoríme zoznam výnimiek z toho zákazu. Takisto nie je dobrá legislatívna tvorba, ak uvádzame do života pravidlá, ktoré v praktickej, e, v praktickej rovine nemožno realizovať nemôžeme akceptovať kompromis, ktorý vychádza z e, klamlivých predpokladov a nespolahlivých dát. Ja som proti tomu. Nie sme e, pod časovým tlakom, veď koniec slovenského predsedníctva nepredstavuje žiaden záväzný termín. Ešte raz zopakujem e, to, že parlament žiada, aby tie kľúčové stanoviská sa e, tie kľúčové požiadavky boli splnené. A táto, tento výbor podporil tú alternatívu, ktorá konštatuje, že niektoré poloautomatické zbranie, keď vybavené vysokokapacitnými kapacitnými zásobníkmi by e, zapadali do kategórie A, to sú zakázané strelné zbranie. Takisto e, podporujeme obmedzenia týkajúce sa kúp, kúpy alebo nadobudnutia takýchto zásobníkov. Čiže parlament takéto stanovisko e, presadzuje. Možno vám osobne sa vám to nepozdávalo, ale väčšinové hlasovanie parlamentu podporilo e, takéto smerovanie. A určite, že je to schodnejšie smerovanie. Výnimky pre športových strelcov musia byť prakticky uplatniteľné a o to sa snažíme. Mm, to nám veľmi leží na srdci. Vyžiny. Ďakujem kontexte toho, čo ste povedali, ma skutočne prekvapuje, že sa spochybňuje negociačný mandát, ktorý bol schválený v tomto výbore. E, veď e, existuje tu väčšina e, obhajujúca naše stanovisko na úrovni trialógu a to sme podporili aj my v tomto výbore. Maria Grafini. Ďakujem za slovo. Je dobré, že máme teraz príležitosť hovoriť o tejto téme. Samozrejme, musíme nájsť nejakú strednú cestu. Táto téma je e, e, veľmi citlivá. Každý z nás dostal e, tisícky listov alebo víziev. A som presvedčená o tom, že sa musí podariť e, e, dopracovať sa k vyváženej správe. Myslím si, e, že treba riešiť napríklad tú otázku prístupu 16-ročných k takýmto zbraniam v pôvodnom navrhu, že s rodičovským súhlasom 16 ročných by sa mohli dostať k takejto, takýmto zbraniam, čo je podľa mňa ak nič iné, tak zvláštne. Ďalej je tu aj e, e, doba trvania, e, doba platnosti zdravotnej prehliadky, vystavenia, potvrdenia zdravotnej spôsobilosti k držbe zbraní. No a potom je tu aj otázka, aký ako to bude vyzerať v prípade e, ukradnutých zbraní. Povedzme niekto, kto psychicky nie je spôsobilý na držbu zbranie, ukradne zbraň od niekoho, kto ju, kto ju pravoplatne vlastní. Musíme si uvedomiť, že v členských štátoch nechceme podporovať e, tu, akési pravidlo, že nikto nemôže vlastniť zbraň, ani tí, ktorí majú takéto hobby. Čiže sú tu e, dva póly a musíme to nejako zbližiť. E, e, ja podporujem to prísnejšie smerovanie v prípade 16-ročných, aj prísnejšie požiadavky týkajúce sa vydávania lekárskeho osvedčenia o spôsobilosti k držbe zbraní no a harmonizácia. Ak sú rozdiely v členských štátoch, tak e, vlastne prekročíte hranice, máte povolenie, zbrojný pás, ktorý vám možno neplatí v inej členskom štáte. Áno, je e, celý rad pozmenujúcich návrhov a viaceré, e, viacere z vašich pozmeňujúcich návrhov sa neobjavili v, v texte, ktoré schválil tento výbor. A parlament a e, rokovací tým vychádza z textu, ktorý bol schválený vo výbore. Ja som vás informovala o tých otázkach, kde má parlament opačný názor ako rada, ale my zatiaľ trváme na tom texte, na tých pozmenujúcich návrhoch, ktorí boli schválené v tomto výbore. V podstate ide o kúpu a držbu e, legálne vlastnených zbraní. E, e, ukradnutie zbranie to je trestný čin krádeže a to nespada. A teraz pán Pop- pán Pošpišil a tuto prišli návštevníci z Bádenska, Württemberska. Vítajte. E, Evelyn Gebhardt e, je hostiteľkou. Hovoríme teda... Pán Pospišil, máte slovo. Ďakujem. Nechcem sa vrácať k tej diskusii svoj názor na túto právnu úpravu som už prezentoval. Ja si myslím, že otázka deaktivácie by mala byť upravená na európskej úrovni, snad nič iné. Ale aby som e, e, reagoval na to, čo ste povedali ohľadom úrovne vyjednávaní v mene Českej republiky, som sa e, zúčastnil na viacerých diskusiách, diskusiách s právnymi odborníkmi, nie tak odborníkmi na strelné zbranie. A Treba si uvedomiť, že súčasní vlastníci budú môcť naďalej e, vlastniť zbranie. Členské štáty, domovské štáty im to musia e, umožniť. Právni odborníci poukázali na to, že e, súčasní vlastníci budú môcť ponechať si zbranie, ale tí potenciálni budúcich vlastníkov sa k určitým zbraniam vôbec nedostanú. Čiže vytvárame akési dve kategórie e, e, vlastníkov zbraní, tí doterajší a tí, do, tí budúci. E, tí budúci budú ťahať za kratší koniec, pretože k určitým zbraniam sa nebudú môcť dostať. Teda táto právna úprava, aj keď bude mať kompromisnú podobu, sa musí vyvarovať tomu, aby vznikli dve kategórie občanov EÚ, teda jedni, ktorí získali zbraň pred vstupom pred nadobudnutím účinnosti tejto legislatívy a tí, ktorí e, sa e, chcú dostať ku zbraniam po dátume e, účinnosti. Ja zareagujem na vašu otázku. Samozrejme, vždy existovala možnosť určitých výnimiek aj pre kategóriu A strelných zbraní. V každom rokovaní zarozenovalo to, že parlament či rada majú možnosť zabezpečiť, aby existujúci vlastníci zbraní naďalej ich vlastnili. Ako som už bola povedala, Európsky parlament tlačí na dohodu takú, aby takéto zbranie mohli byť zdedené, preden, predané, e, postupené na e, ľudí, ktorí majú e, príslušné oprávnenia. A takéto, e, takéto stanovisko bolo podporené, odhlasované týmto výborom. A, a tak ako bolo povedané, niektoré poloautomatické strelné zbranie, pokiaľ sú dovybavené vysokokapacitnými zásobníkmi, tak sa stávajú E, súčasťou zoznamu alebo kategórie A7. Je potrebné takéto úpravu, aby sme mali právnu istotu. A e, viete, je celý rad expertov, ktorí e, veľmi, e, boli veľmi nápomocní, aby sme sa dopracovali k takému zneniu legislatívy, ktorý je prakticky realizovateľný. My obhajujeme práva právoplatných vlastníkov zbraní, aby naďalej mohli e, mať ich držbe za predpokladu pri, pri, príslušných požadovaných oprávnení a povolení. Evelyn Gebhardt. Vicky, ďakujem za tieto informácie. Domnievam sa, že tu je toľko zavádzajúcich informácií na internete ohľadom tejto témy, že je potrebné do toho vniesť poriadok, je e, e, nevyhnutné byť veľmi konzekventný, dôsledný pri vysvetľovaní tohto legislatívneho diania. Ako viete, ja nie som celkom spokojná s tým výstupom z tohto výboru, predovšetky, čo sa týka zbraní v rámci kategórie A ale samozrejme musím skloniť hlavu pred väčšinovým názorom. To je diktát demokracie. Po druhé, je úzusom, že e, vlastne e, e, tí doterajší vlastníci požívajú určité privilegia. Ja by som bola najradšej, keby sa to úplne zmenilo, ale takto svet nefunguje. E, zástupcovia policie, takisto aj zástupcovia prokuratúry a apelovali na nás, aby sme, e, aby sme e, vlastne sa postarili o to, aby tie zbranie, ktoré sú v legálnej držbe, sa nedostali do ilegálneho režimu a nekontrolovateľne sa pohybovali po území EÚ. Myslím si, že toto je veľmi dobrá rada. Pán Pospišil, Myslím si, že toto je vec, ktorú musíme mať neustále na zreteli. Aké, majú, aké sú dôsledky nášho konania? Je jednoducho k určitému bodu v čase už istý druh zbraní e, vy, e, by mal byť jednoducho stopnutý v obehu. No a hovoríme o deaktivácii Myslím si, že mali by sme byť veľmi prísni. Deaktivácia zbraní má fungovať tak, že žiadna reaktivácia zbranie by nemala byť možná. A vieme, že teraz je situácia taká, že je to možné. Ak niečo je deaktivované, musí to byť nefunkčné. Bez akejkoľvek možnosti technickej to sfunkčniť reaktivovať. A to je absolútne nevyhnutné a to je kľúčová otázka podľa môjho názoru. Áno, je to jednoznačné, že deaktivovaná strana zbraň má byť deaktivovaná tak, že je e, nezvratne deaktivovaná. To znamená, nemožno ju aktivovať, sfukčniť boli také štandardy v niektorých členských štátoch v minulosti, že to bolo možné sfunkčniť. A je e, dôležité mať e, znefunkčnené Veď nemôžu reaktivovať niečo, čo je definované ako deaktivované. Viete, preto úzko spolupracujeme s komisiou, aby sme sa dopracovali k vhodnému textovému znenie. Jediný štandard EÚ, ktorý e, sa stal platným v apríli 2016, dba o to, že deaktivácia znamená totálne, definitívne znefunkčnenie. E, narazilo to síce v praxi na isté problémy. Niektorí experti majú určité výhrady, prečo pracovné skupiny sa detailne zaoberali týmto predpisom a z toho titulu tvrdošíne trváme na, riečeň, na takom riešení, e, ktoré bude definitívne. A to už začiatkom roku 2017. Pán Štefanec má slovo a potom ukončím diskusiu. Ďakujem, Vicky. Ja si veľmi cením e, vašu prácu na e, tejto legislatíve. Je to veľmi citlivá téma a, a ja obhajem práva legálnych vlastníkov a e, mali by sme bojovať e, proti terorizmu primeraným spôsobom, teda šliapať napätý nelegálnym držiteľom Ehm, tá vaša správa hm, sa mi pozdáva, vy ste sa zmienili, že je tu istý tlak, aby sa to uzavrelo do konca slovenského predsedníctva. Ďalší trialóg je plánovaný na 5. decembra. Myslíte si, že e, bude teda ukončená práca v decembri? Myslím, že stanovisko IMKO bolo jednoznačné a myslím si, že to bolo stanovisko veľmi dobré, nadvezujúce na pôvodné e, E, e, pôvodný podklad komisie. Myslím si, že ten výsledok by e, mal byť dobrý a presvedčiť našich občanov, že bojeme za ich práva. A ja by som rada videla výsledky a ja by som rada to videla dokončené v pondelok v noci. A to neznamená, že rada nebude musieť sa posunúť k niektorým tým problémom v texte, ale čo týka e, širšej dohody o tom, aby sme zabezpečili, e, že e, výnimka pre športové streľby bude pokračovať, aby tí, ktorí chcú mať legálne držané zbranie, budú mať povolenie a že Ehm, tá deaktivácia sa musí robiť e, do toho štandardu, aby to bolo nevratne nefunkčné, ale tiež e, to musí rešpektovať práva existujúcich e, držiteľov a tieto široké zásady boli upravené a musíme ich zahrnúť do textu. Musíme ich dať do textu, ale neustúpime ehm, um, k tomu zneniu komisie o aj o, na, na tie e, napodobeniny, teda e, nie tie zbranie, ktoré mm, sú napodobeniny a nie sú skutočnými zbraniami. E, takže to nie je smer, ktorým chceme sa uberať. Ďakujem a teraz dám slovo Evelyn. Ďalší bod na programe je preskúmanie výsledkov Európskeho spotrebiteľského samitu a previerka stavu zákonodárstva eh, o ochrane spotrebiteľov a marketingu. Teraz ja som predniesla eh, hlavný prejav eh, k, na tejto konferencii a bolo to moje potešenie a tento prejav je na webovej stránke. Eh, eh, Ďakujem. Ehm, musím ešte raz eh, zastúpiť za mm, predsedničku, čo urobím veľmi rada. My naozaj sme mali pár dôležitých informácií, ktoré musíme odovzdať a ja sa teším, že mm, a ja som bola um, prítomná na um, tejto veľkej konferencii 17. oktobra a um, to bolo veľmi poučné a najlepšie bude, keď hneď odovzdám Európskej komisii e, slovo. Nech sa páči. Um, thank you, madam. Ďakujem, pani predsednička. A um, to sa... Um, ja som z riaditeľstva pre spotrebiteľov a som tu s kolegami e, z e, odboru e, pre ochranu spotrebiteľov a marketingu a mm, ja zrekapitulujem, čo prebehlo na tom samite pre spotrebiteľov 2016 a toto je podujatie, ktoré prebieha každý rok a tento rok sme sa rozhodli, e, že e, sme to robili prakticky e, summit a mali sme tam 24 vystupujúcich, ktorí rešpektovali, zohľadnili všetky aspekty spotrebiteľského práva a všetky inštitúcie a akademikov priemysel. Ako kolegyňa teraz povedala, Pani Ford sama e, si robila panoramatickú fotografiu účastníkov na samite a tiež e, prednesla záverečný prejav, kde jasne vyjadrila to posolstvo, že opakuje e, tú požiadavku, ktorú dostala ako predsednička tohto výboru, že je dôležité, aby sme preverali všetko, európske spotrebiteľské práva zabezpečili, že bude vhodné v digitálnom veku a že aby sme modernizovali um, zákony um, podľa potreby. A dôležité ďalšie posolstvo, ktoré sme počuli od vás, uh, bolo, že pri uh, revidovaní európskeho spotrebiteľského práva musíme zabezpečiť, že uh, nenastane redukcia ochrany spotrebiteľa a aké boli ďalšie um, posolstva, ktoré sme videli, chcem e, pripojiť všetkým, čo musíme robiť, e, ako sme videli e, na tom samite, musíme urobiť previerku vhodnosti e, zákonov e, v tomto odvetvi, aby sme e, neposudzovali tie smernice samostatne, ale aby sme videli, ako fungujú um, za účelom toho, aby bola dostatočná ochrana spotrebiteľa, aby to reagovali na terajšie potreby na trhu. Tiež musíme identifikovať terajšie prekážky a nedostatky a zastaralé opatrenia a musíme zhodnotiť, či je potreba ďalšie legislatívy alebo prispôsobenie legislatívy. Takže my plne postupujeme podľa princípu princípov lepšej regulácie. Už sme vykonali ďalšie konzultačné činnosti a v prvom rade vykonávame viaceré externé nezávislé štúdie, ktoré poskytujú právnu analýzu legislatívy členských štátov aj judikatúry, aj e, hodnotenie ochrany spotrebiteľa, tiež skúsenosti správania sa a skúsenosti z nákupov a tiež cieľené prieskumy a e, pohovory so všetkými účastníkmi. E, navyše my vykonávame hodnotenie, ktoré má skončiť v septembri a Tiež sme urobili skupinu konzultácie s účastníkmi, a, ktorá nám poskytuje ke odporučenia e, k všetkým smernicám, ktoré sú skomené a tiež vykonáme e, summit pre spotrebiteľov v oktobri, ktorý e, nám dáva možnosť diskutovať s konzultačnými skupinami pre ochranu spotrebiteľa. Aké boli výsledky tejto iniciatívy, čo je zaujímavejšie pre tento výbor? Aký je najčastejší problém, s ktorým sa ľudia stretli? čo sa týka eh, spotrebiteľských otázok. A to, že obchodník neposkytol kľúčové informácie eh, pred uzavretím zmluvy a toto v eh, verejnej pripomienkovacom konaní sa zistilo ako najčastejší problém a zároveň sme videli, že je tu dosť široký konsenzus u účastníkov o tom, že teraz musíme tiež znovu zoskupiť a zjednodušiť požiadavky na informácie, ktoré sa poskytujú spotrebiteľom, takže nielen, že ich musíme poskytovať, ale že musia byť zoskupené tak, aby boli ľahko zrozumiteľné a odkomunikovateľné a e, máme tri e, legislatívne predpisy, kde takéto e, e zákony a predpisy sa upravujú, a to v smerniciach a tiež vyzývame k jednotnému modelu pre um, prezentáciu týchto informácií pred uzavretím zmluvy a to skôr pochádza z spotrebiteľských skupín a podniky a členské štáty sú viac rozdelené a skeptické v tejto oblasti. A e, ďalší e, veľmi e, zaujímavý novinka je, ktorú sme zistili z parlamentu, že informácie sa majú poskytovať od platform a online poskytovateľov platform, hlavne o kritériách, ktoré používajú na zradenie informácií, ktoré predkladajú spotrebiteľom. Takže to bol jasný výsledok eh, verejnej konzultácie, verejného pripomienkovacieho konania a v týchto verejných pripomienkovacích konaniach sme videli, že čo sa týka rozšírenia terajších právnych požiadaviek e, pri obchodoch medzi e, podnikmi a koncovými spotrebiteľmi aj podnikmi zájomne, tak máme tam veľkú väčšinu podnikateľských zružení, ktoré boli proti tomu. A videli sme dosť e, oddelený prístup od členských štátov a s, keb sa voči tejto úlohe pretrváva a Tiež e, čo sa týka e, obchodu medzi podnikmi záujem, tak tam tiež e, bola skepsa hlavne aj zo strany podnikov, ktoré sa na tom zúčastnili, hoci sme videli, že jednotlivé podniky by boli za to, by to uprednostili. A chcem spomenúť veľmi zaujímavý kontrast, ktorý sme identifikovali v pripomienkovacom konaní, že niekedy jednotlivé firmy členských štátov, ktoré sa zúčastňujú v pripomienkovacom konaní, uh, uviedli iný uh, názor, ako bol názor tých e, združení, podnikových združení. Takže niekedy iný názor z terénu a možno vzdelanejší názor od e, podnikových združení, takže toto určite musíme posúdiť. Ďalšia otázka. Niečo som asi preskočil, ospravedlňujem sa. ďalší veľmi dôležitý výsledok verejnej pripomienkovacej ikony je e, používanie e, tých e, procedúr, ktoré sú veľmi dôležitým nástrojom na opravdy procedúr a tie asociácie, ktoré sú adresátom týchto opravných prostriedkov uvádzajú, že Ehm, ich e, dĺžka e, sú ozajstným, e, ozajstnou prekačkou na využitie týchto konaní a oni vyzývajú, aby táto smernica bola účinnejšia, aby umožnila viac druhov porušení a aby znížili náklady na tak za týmto účelom tie spotrebiteľské asociácie vyžadujú bezplatný prístup k týmto mechanizmom. A podniky e, sa viac zdráhali, no celkovo podporili túto myšlienku a pretože vidia argument, e, prečo e, treba mať takéto to opravné prostriedky a mechanizmy, ktoré sú okamžite použiteľné, hlavne pri potlačaní tých nekalých činností. Another very important uh, outcome of um, I'm sorry. Yes, I have to go now. Let's two forward. Yes. So, another very important question that we use this... Ďalšia dôležitá otázka, e, ktorú sme použili, a to je vec, e, ktorú Európsky komisár pre e, spravodlivosť a spotrebiteľov, ochranu spotrebiteľov, uviedla tiež na svojej poslednej skôdzi s vami, a to bolo vytvorenie E, možno e, mm, kódexu pre ochranu spotrebiteľov v Európskej únie a počas tohoto samitu e, o ochrane spotrebiteľov sme mali prvé kolo diskusie s účastníkmi a videli sme tú podporu pre tú myšlienku a veľmi dobrú roveň podpory pre túto myšlienku v zásade, ale zároveň mnohí sa spýtali, aký by to malo účinok a oni zdôrazňovali najviac, že ide skôr o to, o čom je obsah toho a obsah akýkoľvek legislatívnych e, e, návrhov od komisie, ktoré e, budú navrhnuté ako výsledok tej previerky vhodnosti a tie obavy obsahovali hlavne nedostatok povedomia, že či takéto úpravy by poslúžili záujmom aj spotrebiteľov aj podnikov, ktoré musia sa spoliehať na tieto um, pravidlá pre ochranu spotrebiteľa. Cel um, na tom uh, samite uh, sme dospeli k záverom, že aj uh, orgány verejné, aj asociácie, aj podniky sa domnievajú, že terajšie zákony sú vhodné pre svoje účel, ale identifikovali podobné problémy pri ich vymáhaní a vyzvajú k posilneniu vymáhania. Máme nariadenia, e, ktoré majú zlepšiť spôsob, ako e, právo na ochranu spotrebiteľa a e, tiež zvyšujú povedomie o právach a povinnostiach a toto zvláznili tie orgány pre ochranu spotrebiteľa ako veľký problém v členských štátoch a samozrejme nakoniec sme počuli o osobitných pozíciách návrhoch, že ktoré videli e, aj e, účastníci zo strany spotrebiteľov, aj podnikov. A e, tiež sme počuli nahlas, že ak máme urobiť to, či ona, nesmieme znižovať úroveň ochrany spotrebiteľa a potrebný manevrovací priestor, ktorý členské štáty riešia z národnej perspektívy a toto tiež ponúkame ako potrebu. Ďalej budeme pokračovať v práci na tej štúdii, ktorú sme vykonali a viete, že sme dnes diskutovali o návrhu Komisie pre online predaj, kde časti týchto štúdí už e, vám boli odovzdané a máme viaceré štúdie, ktoré budú vydané v nasledujúcich mesiacoch a budeme pokračovať v konzultačnej skupiny, ktorá um, bude zasadať počas celého 2017. A cieľom nášho komisára je predložiť e, správu o hodnotení vhodnosti a e, tá bude mať závery z týchto pripomienkovacích konaní a štúdia a tiež e, prípadné legislatívne návrhy na jar 2017, takže v druhej polovici 2017 budeme mať relevantné kroky vo forme možných legislatívnych nástrojov a ďalších. Ja, danke schön, Frau. Ďakujem pani Spanu za cenné informácie a myslím, že e, tento spotrebiteľský summit e, naozaj e, bol úspešný summit, kde boli získané pozitívne akcenty. Mám tu teraz problém, lebo chcel som dala, dať slovo kolegom, ale zdá sa, že som tu teraz jediná, ktorá tu ostala. Takže ja e, budem e, mať e, e, tú výsadu, že som dostal e, všetky informácie od vás súkromne a e, chcem sa ešte vyjadriť k jednému či dvom bodom. Myslím si, že ten bod informácie je jeden z tých najdôležitejších, takže na jednej strane sa často stiažujú spotrebitelia o tom, že nedostávajú primerané vhodné informácie, to ste uvedli vo e, vašom dokumente a na druhej strane hovoríte stále, alebo oni hovoria stále, že dostávajú príliš veľa informácií a potom nevidia, že čo je dôležité a čo nie je dôležité. A myslím si, že toto je bod, ktorú musíme presnejšie preskúmať a na to viesť e, dôležité riešenia, pretože to, že sa musia dávať e, informácie pred e, kontraktom, tak to je iná vec, ale nemusia byť e, skryté e, na mnoho stranách textu, ale mali byť napísané tak, aby občania pochopili, čo za tým stojí. A to je dôležitá úloha, ktorú teraz máme a vy ste teraz e, to zdôraznili a to je podľa mňa dôležitá otázka. Tiež podľa mňa je dôležitý ďalší bod, ku ktorému ste sa vyslovili a to, že tie online platformy a poskytovateľia by asi mali hovoriť o kritériách. Práve v nedelu som niečo vyskúšala, pretože cez týždeň e, musím ísť do Prahy, tak e, pozriem si, že ktorý hotel chcem si zarezervovať a e, tam som vložila do vyhľadávania mesto Praha. Ne, um, objavili sa um, mi uh, webové stránky mesta Praha, ale uh, tam uh, sa mi ako výsledky vyhľadávania zobrazili TripAdvisor a ďalšie e, stránky ako reklamné výsledky vyhľadávania. Musela som uh, potom um, sa pohnúť e, na spodok stránky aby som našla e, webové stránky e, mesta, e, kde som si myslela, že získam nezávislejšie informácie ako z tých webových strán, ktoré si zaplatili reklamu v Google. Takže ja myslím, že mali by sme e, sa zamyslieť nad tým e, a vypočuť si od vás, čo si myslíte o tom, že kritéria, podľa ktorých e, sa zoradujú e, výsledné informácie vo vyhľadávačoch, e, musí byť jasné, aby sme vedeli, že či teraz sú to platené ponuky, ktoré sa tam odzujú, alebo či sú to neutrálne informácie, ktoré sa tam ponúkajú. Myslím, že toto si budeme musieť eh, presnejšie posúdiť, aby je jasné, že tí, ktorí majú viac peňazí, sa e, môžu dostať do popredia v tých výsledkoch vyhľadávania, ale e, malé a stredné podniky, ktoré nemajú toľko peňazí, sa dostanú až na tretiu, štvrtú cenu, kde občania sa už nepozrú, lebo e, nemajú o to záujem. Takže týmito vecami sa musím zaberať a potom je tu otázka, čo sa týka UCCD, pri obchodoch medzi podnikmi alebo medzi podnikom a konečným eh, spotrebiteľom. Vy ste nám povedali, že to nie je úplne jasné mm, u podnikov a mm, eh, ja som si to tiež všimla v posledných rokoch, eh, keď sa o tom diskutovalo medzi podnikmi alebo ich združeniami. A mm, podľa mňa je dobré, keď Európska komisia si to presnejšie preverí, pretože to, čo hovorím, je môj pocit a Nemôžem um, to úplne poprieť, ale mohli by ste um, presnejšie si to pozrieť a preveriť. Uh, je uh, veľký počet podnikov, uh, ktoré sú proti tomu, aby do toho boli zapojené obchody medzi podnikmi a zase menšie podniky sú skôr za to. A to je jeden, ktorú, ktorý stále mám, keď hovorím s malými a strednými podnikmi. Tie, tí menšie by boli skôr za to, pretože E, nemôžu sa porovnať, nemôžu byť na rovnaké úrovni ako veľké podniky a oni chcú byť rovnako chránení ako e, koncoví spotrebitelia. A toto je otázka, ktorá nás tiež zamestnáva a viem, že vtedy pri smerici o službách, to bolo koncom roka 2000, keď som hovoril s veľkými združeniami, tak hovorili, že my sme všetci za ten princíp e, krajiny pôvodu a potom e, za mnou prišli menšie podniky a povedali, že my to nemôžeme tak povedať e, verejne, ale my sme vlastne proti tomu, pretože to je len pre veľké podniky a mali z toho nemajú nič. A myslím, že by sme mali si to presnejšie preveriť, ako to je. Nie je to ďalší mm, poslanec, e, ktorý e, by sa tu opäť e, objavil medzi tým, takže pani panu máte slovo, ak chcete sa vyjadriť k tým pripomienkám. Thank you, Madam Chair. Ďakujem, pani predsedníčka. Áno, k tej otázke informácií, ako som uh, už spomenula, toto je jedna z oblastí, kde uh, je, sa tu silne volá po zjednodušovaní zosúľaďovaní eh, s eh, smernicou o právach eh, spotrebiteľov. Nie je to súčasťou refitu, ale my pripravujeme zhodnotenie, prehodnotenie jej implementácie a tam to chceme teda zahrnúť. No a pokiaľ ide o dĺžku, deň tu sme zverejnili jednu štúdiu, ktorá tiež potvrdzuje, niečo, čo už bolo identifikované začiatkom tohto roka s norským a Norskou radou pre spotrebiteľov. A prišli sme na to, že iba naozaj veľmi malý podiel spotrebiteľov si prečíta podmienky, obchodné e, podmienky e, firiem. Eh, to si naozaj vyžaduje, aby sa tie najdôležitejšie otázky eh, nejako viditeľnejšie eh, zverejňovali na inom mieste. Určité viditeľné zhrnutie bolo nápomocné. Takže aj e by... to nebolo teda súčasťou smernice o zmluvných podmienkach. E, jednoducho musíme na tom pracovať, pretože tu rastie digitálna, digitálne prostredie, potrebujeme jednoducho poskytnúť spotrebiteľom potrebné odpovede. Pokiaľ ide o online platformy a kritéria, chceme e, e, vysvetliť, že sú tu existujúce pravidlá. Trvalo nám to 3 roky, aby E, sme e, vlastne e, v rámci podného balíčka v maji vypracovali pravidlá, ktoré hovoria o tom, že komerčné platformy tiež spadajú pod kritéria transparentnosti. Ako ste spomenuli v vašom príklade, vieme, že spotrebitelia sa vždy pozerajú na začiatok strany, takže automaticky si e, kliknú na to, čo je e, v reklame. Ale dôležité je, aby spotrebitelia vedeli, že ide o reklamu. A Problémom je pravdepodobne to, čo si každý uvedomuje, vymáhanie. A preto potrebujeme e, podporu, chceme pri všetkým pripomenúť, pokiaľ ide o tieto existujúce kritéria, že tu je vymáhanie veľmi dôležité. A pokiaľ ide o business to business, Myslíme si, že je to otázkou národnej tradície do veľkej miery. Vo veľa členských štátoch e, máme situáciu, kde e, neférové e, obchodné postupy už sa vzťahujú na vzťahy medzi firmami. Takže takéto, takáto situácia tu už je v niektorých členských štátoch. No a ako sa vysporiadať e, s týmto aspektom v digitálnom prostredí, tým sa práve zaoberáme. Neviem, či boli ešte nejaké ďalšie otázky. Myslím, že som sa venovala väčšine z tých, ktoré ste nadniesli. Ďakujem e, za, vaš, e, za vaše vstupy. Ďakujem vám veľmi pekne, pani Spanu, za vaše informácie. Ostaneme naďalej v kontakte. A E, Európsky parlament e, ďalej bude venovať pozornosť e, oblasti REFIT, pretože ochrana spotrebiteľov je pre nás veľmi významná. A to, čo ste povedali, je dôležité. Čokoľvek, čo robíme, jednoducho musí viesť k tomu, aby ochrana spotrebiteľov sa nezhoršovala. To je veľmi dôležitá otázka pretože práve ochrana spotrebiteľov je jedným z najväčších výdobytkov, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť v Európskej únii a musíme tu postupovať ďalej, musíme túto ochranu zlepšovať, nezhoršovať. K tomu sme už dnes ráno viedli e, veľmi živú diskusiu v trošku odlišnej oblasti. Myslím, že toto musí ostať základným princípom na tom sa, myslím, zhodujeme. E, pokiaľ nechcete e, niečo ďalšie doplniť, e, vychádzala by som z toho, že tento bod programu je uzavretý a teraz by sme prešli k ďalšiemu. Bod rôzne. K tomu nemám čo doplniť a preto prechádzam k poslednému bodu programu. Ďalšie zasadnutie sa bude konať 5. decembra 2016 od 15. do 18. Ak nie sú z vašej strany eh, žiadne eh, ďalšie pripomienky, eh, tak by som chcela týmto uzavrieť toto